Zasadanie je ktoré bolo prerušené 29. septembra 2011, sa týmto, no, týmto pokračuje. Delegácia, ktorá má navštíviť Irán, pokiaľ si spomínam. Nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Pán predseda, Správa, ktorú sme dostali dnes e, poludnia, že americká vláda odhalila sprisahanie na zavraždenie e, saudského veľvyslanca v, vo Washingtone DC a okrem toho, že bolo 300 väzňov poslaných do chodby smrti, čakajúc na popravu. To všetko v kombinácii s nepokojmi v Iráne a, v ktorých sa zúčastňovali predovšetkým študenti a ktorým hrozí masové popravovanie, tak si myslím, že sa tomu musíme venovať, pretože my sme sa rozhodli, že do Iránu pošleme o tri týždne delegáciu, ale ja si myslím, že Irán by nemal mať nárok na takúto publicitu. Myslím si, že je veľmi nesprávne ich takýmto spôsobom podporiť a myslím si, že by sme mali prehodnotiť rozhodnutie konferencie predsedov. Veľmi pekne ďakujem za túto pripomienku. Rozhodne bude táto pripomienka zohľadnená pri robení rozhodnutia. Pán Salato, máte slovo. Pán predseda, vo svetle toho, čo sa tu práve povedalo, a vzhľadom na to, že ja mám byť členom delegácie do Teheranu, môj talianský kolega a ja sme absolútne proti tejto ceste do Iránu a žiadame predsedníctvo, ktoré odsúhlasilo túto cestu, aby prehodnotilo toto rozhodnutie, ktoré by zvýšilo publicitu pre vládu v Teheráne. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. Rozhodne váš návrh a vaše návrhy zoberieme na vedomie a zvážime. Zápisník